Prijali sme program na 18. a 19. apríla. Bola tu takisto žiadosť o témy na nasledujúce stretnutia. Sekretariat sa mm, rozošle informáciu o tom, že sa budeme venovať o petícii o dobrých zdravotných podmienkach zvierat, najmä kupírovaniu chvostíkov prasiatok. V júni sa budeme venovať záležitosti, ktorú predložili písomne zelení 20. a 21. júna a zelení majú aj ďalší námet. Druhý, druhé júnové zasadnutie sa bude venovať tejto téme a potom máme výročnú správu za rok 2015, o ktorej budeme hovoriť neskôr. Ale výročná správa ombudsmenky za rok 2015 tá bude pertraktovaná, pán Marias sa tomu bude venovať. Európske alternatívy zlepšenia prístupu k liekom, to bolo tiež odložené a tieto odporúčania, ktoré boli konfliktné, s výnimkou jednej petície. Tam sa koordinátori dohodli na kompromisnom návrhu, ktorý som predložila, že sa to najprv odošle AFETu pre informáciu. Zoznam 3. Koordinátori sa dohodli, že budú pokračovať v súčasnej praxi a pán Kristina Klausen, generálny riaditeľ DG Presidency, bol prítomný na tejto výmene názorov k zoznamu 3. Ďalej budeme hovoriť o petíciách o kontraktoch a voľnej, voľnom pohybe. Rozhodnutie sa príjme po vypočutí o tom, aké, akým prekážkam čelia občania na internom trhu pri voľnom pohybe. Toto vypočutie čutie bude v, na jeseň v roku 2016. Dúfajme, že toto vypočutie e, bude informačne bohaté a bude súvisieť Pracovná skupina k dobrým e, životným podmienkam detí, pani Eleonora Ivy, nás bude informovať, ako často sa stretávajú, aké formáty používajú pri stretnutí, aká správa vznikne na konci tohto pracovného obdobia pracovnej skupiny. EPP požiadalo o uzatvorenie niektorých petícií. Máme zoznam petícií, ktorý E, sekretariat potvrdil, že by sme ich mohli uzavrieť a presunúť do zoznamu B. Všetky ostatné petície budú postupovať podľa odporúčaní sekretariátu. Čo sa týka ďalšieho rozpracovania petície 507 z roku 2013, o tom sa pošle informácia komisárovi, ktorý je zodpovedný za ďalšie skúmanie tejto témy a bude sa žiadať o námet, ako pokračovať ďalej. Zelení sa chcú venovať uzneseniu k ľudským zdrojom a časom schôdzi. E, zašleme vám list za, zašleme list generálnemu tajomníkovi a DG IPOL bude takisto adresátom, takže musím to dobre sformulovať. Je to zložitá téma. Písomné podmienky. Máme tu lehotu. Do 22. februára si sa môžu vyjadriť k týmto záležitostiam a ďalej tu máme aprílový, aprílovú lehotu. Auditor, dvor auditorov, ďalšia téma 22. marca, takisto sú vítané námety z vašej strany a potom na stretnutí koordinátorov sme témy uzavreli a preto môžeme prejsť na ďalší bod dnešného programu. Bude to hlasovanie. Dúfam, že ste si priniesli hlasovacie zo e, kartičky s vami. Každý má hlasovaciu kartu. Výborne. Je tu návrh textu. Ja si skontrolujem, či mám ja svoju vlastnú hlasovaciu kartu. that you have them as I am now making sure that I have mine. Skontrolujete si, či máte svoju. Ja už svoju mám. Najlepší záujem dieťaťa v Európskej únii na základe petície, ktorá bola adresovaná Európskemu parlamentu. Úvodné ustanovenie A. Budeme hlasovať v počastiach. To je za časť 1. Schválená. Čas 2. Za. Proti. Nie je to schválené. Úvodné ustanovenie D. Kto je za? Úvodné ustanovenie D. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Odsek 3. Je to hlasovanie po častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. Kto je za druhú časť? Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím si, že to si overíme radšej elektronicky. Hlasujte, prosím. Ešte sa nedá hlasovať. Mne sa nedá hlasovať? Až teraz sa dá. Hlasujte, prosím, elektronicky. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? To, to bola vlastne druhá časť elektronicky. Prepačte, ospravuje sa predsedajúca. Práve sme skončili koordinátorov, mala som si dať kávu. Odsek 11. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? To si overíme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Vyzerá to, že to nie je schválené. O jeden hlas odsek 9 v troch častiach. Kto je za prvú časť? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. Kto je za druhú časť? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si túto elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končí. Schválená. Je to jasné. Odsek, čas 3 v odseku 9. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. Odsek 10. Kto je za? Pr- o prv- prvá časť oceku 10. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. V poriadku? Či overíme to? Overíme to, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Nie. Odsek 23. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. A záverečné hlasovanie o takto pozmenenom texte. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Toľko hlasovanie. Nezabudnite si v prístroje hlasovacie kartičky. And now we move Now we move to the petition that we have today. It's... Prechádzame k petícii 0336 z roku 2013 o štátnej pomoci, ktorú dostali firmy CMPE. Gianni Servone, ktorý predkladá petíciu, je tu s nami. A keď eh, poslanci odídu z miestnosti. Nebude tu už ruch, potom dostanete slovo. So could members that are on their way to leave the room, do it quietly. Poprosím o to, aby ste odchádzali ticho, aby mohol znieť hlas predkladateľa petície. Now, Mr. Servonen, the floor is yours and you have it for five minutes. Pán Servonen, na 5 minút máte slovo. Budete tlmočení. Budeme vám merať čas. Nech sa páči, hovorte. Na 5 minút poriadku. Dobre popoludne prajem. Hovorím za zamestnancov letiska. Výbor nám umožnil, aby sme prišli a predložili náš prípad, odpovedali na prípadné otázky a informovali o situácii, ktorá sa týka stoviek robotníkov. 9 decembra 2012 bola, bolo Taliansko prinútené, aby legálne, legálna pomoc, ktorú sme prijali, bola zlikvidovaná. A dôsledkom bolo, že zamestnanci utrpeli újmu. Potom vyšetrovanie zistilo, že všetko bolo úplne inak, že robotníci naozaj uh, hospodársky e, utrpeli újmy, oni sami a ich rodiny a tí, ktorí sú zodpovední za toto obrovské zlyhanie CEA Handling SPA, nič nezlepšili za celé roky, ani vlády a všetci jednotlivci sú si vedomi faktu už v roku 2006, keď sa otvorili postupy v rámci Európskej únie, ale napriek tomu nikto sa neujal iniciatívy, aby sa vysporiadal s takouto negatívnou situáciou. Práve naopak boli rozhorčení, že rozhorčenie vzniklo, keď tá istá firma dostala nielenže týchto ľudí neodsúdili nejako, ale postupovali vo firme, dostávali prémie za svoje ďalšie činy, ale nikdy žiadne sankcie za to zlyhanie. Keď prišli do platnosti opatrenia európskych opatrení, odštartovala sa celá séria rokovaní medzi talianskou vládou a Európskou úniou, medzi SEA a EÚ, talianskou vládou, Európskou úniou, medzi odbormi a SEA. A to bol celý taký vír rozličných operácií a rokovaní. Už e, to, táto záležitosť bola aj na Luxemburskom súde. Po dvoch rokoch od začiatku firma SEA konečne bola E, rozpustená a bola vytvorená nová firma, ktorá sa nazýva Airport H a výbor pre petície by si mal uvedomiť, že niektoré signifikantné fakty a čísla vedú k podozreniu, že tisíce robotníkov, ktorí boli zamestnaní takmer polovicu neprijali do tejto novovytvornej firmy. Teraz nie tisícky, ale 700 ľudí pracuje v tejto firme, napriek tomu, že sa zvýšila prevádzka, letecká prevádzka. Takéto znižovanie postov e, v, a zníženie počtu ľudí, ktorí pracujú ako personál letisk, e, toto nie je žiaduce. Potom sa museli vytvoriť do, dočasné pracovné miesta a brigádnické miesta pre tých, čo napríklad manipulujú s batožinou. Milanská firma SEA potom vytvorila zmluvy, v ktorých nezahrnula žiadne sociálne záruky, záruky zo strany Takisto sa tu pozorovali nepriaznivé účinky na bezpečnosť a zdravie pri práci, na štandardy bezpečnosti pri práci e, u takto preťažených ľudí. Ľudia, ktorí potom obsadzovali tieto dočasné a brigadnické pracovné miesta, neboli dostatočne vyškolení a zástupcovia odborov sa ohradili proti takej, prak, takej praxi, kedy je to netransparentné, kedy pracovníci pracujú v nebezpečných podmienkách a odbory, ktoré sa snažia obhajovať robotníkov, sa nevedia dobrať pravdy napriek dohodám, napriek referendu, o ktorom sa hlasovalo a v ktorom sa hovorí, že všetko treba uviezť na pravú mieru a napraviť. Ale žiadna konfrontácia sa nekonala, ich vstupy boli ignorované, tejto celej špinavej záležitosti žiadame už celé dva roky, po ktor- počas ktorých čakáme na verdikt súdu z Luxemburgu. Rozhodli sme sa obratiť sa na výbor pre petície a ja by som žiadal, aby výbor pre petície nielen odpovedal na všetky otázky, ktoré sme skompilovali, ale aby sa aj rozhodlo, či táto séria krokov môže byť skontrolovaná, overená a ako Európa bude konať v situáciách, kedy národné záujmy v konkrétnych prípadoch, ktoré sa týkajú stoviek robotníkov, ako, ako s tým naložiť, keď boli záujmy ľudí e, priam poškodené významnou mierou. Ďakujeme a teraz dostaneme dostane slovo Bernard van Benland, zástupca Európskej komisie. <clears throat> Ja, es ist richtig. Áno. Je pravda, že formálne e, konanie na preskúmanie e, bolo spustené v roku 2012. Týka sa to nelegálnej a nepráv, teda neprimeranej pomoci, ktorá bola poskytnutá Sea Handling. Toto konanie bolo ukončené a komisia vyzvala Taliansko, aby mm, žiadala vrátenie podpory od Sea Handling. Komisia vie, že Sea Handling e, spoločnosť bola zlikvidovaná a teda e, chcela urobiť ďalšie konanie, ktorom by sa preverilo, či airport handling eventuálne využil výhodu týchto podpor, ktoré e, dostala spoločnosť C-handling. Toto konanie je uzavreté a komisia pracuje na tom, aby bolo prijaté rozhodnutie vo veci. Toto rozhodnutie musí byť prediskutované, bude sa teda e, teda respektíve vyjadrí sa, či tá výhoda bola postupená alebo nie. K stavu rokovaní aký je teraz, aké je rozhodnutie komisie v končnom sledku. K tomu sa zatiaľ nemôžem vyjadriť. Avšak e, je pravda, že tá požiadavka vrátiť peniaze je naďalej platná. Takže naďalej je platné, že SEA Handling – tie, po, tú podporu, ktorú dostal neprávom, musí vrátiť. Na tom sa nič nezmenilo. Komisia však vie, že airport handling pracuje a SEA handling je zlikvidovaný. Čo sa týka sociálnych dopadov, ktoré sú tu možné, tak e, toto skúmanie nespadá do kompetencie skúmania z pohľadu konkurencie, hospodárskej súťaže. Čiže skúmať, či tam bola nejaká e, podpora v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže pre SEA handling, či títo dostali nejaké ne, m, mm, podpory neprávom. A pracujeme na tom, aby sme konanie ukončili čo najrychlejšie, aby sme prijali definitívne rozhodnutie. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz eh, je možné klasť otázky, pripomienky. the floor is yours. Ja, vielen Dank an sich ein schwieriges, schwieriges Problem. Also ein... Ďakujem. Eh, to je dosť e, ťažký problém, komisia to teda vysvetlila, mohli by sme si položiť otázku, no kde je problém. E, buď teda dostal niekto podporu neprávom, musí ho vrátiť. Na druhej strane vidíme samozrejme aj to, že e, s tým súvisí mnoho sociálnych dopadov a preto sa vlastne predkladateľ petície na nás obrátil a prosí o to, aby pri všetkom tom, čo spôsobili tretí, a bol to tretí, pretože nezjedali zamestnanci tej firmy o podporu, čiže predkladateľ petície žiada, aby to bolo zohľadnené, tieto sociálne dopady. A komisia, teda ja by som ju poprosil, aj keď vy hovoríte, že nie ste príslušní, ale mohla by sa komisia pokúsiť zvážiť tieto dopady a určite sú v Európskej únii aj ďalšie nástroje, ktorými by sa sociálne dopady dali zmierniť. Ja E, beriem, OK, podpory boli neprim, nepravom, treba ich pýtať náspäť, ale ja by som bol za to, aby tá petícia ostala zatiaľ otvorená, aby sa zvážili tie sociálne dopady. Komisia je si toho vedomá, že tam budú nejaké sociálne dopady. No a potom je tu otázka, ktorú komisia dnes nevie zodpovedať, že ako tie sociálne dopady je možné zmierniť. Čiže ja to vidím takto. Thank you, Peter. Mr. Valli. Ďakujem, pán Vali. Vítam vás vo výbore, či som vás tu nevidela. Som rada, že ste tu. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som chcel dať otázku komisii, pretože som si to pozrel a jedna vec mi tu nie je jasná. Čiže vy hovoríte, že toto sa týka štátnej pomoci, eh, hospodárskej súťaže, ale problém je, že my potrebujeme pochopiť, e, ako táto spoločnosť Sea Handling, ako, e, z ktorej sa potom stala nová spoločnosť, ako vlastne fungovala tá spoločnosť, pretože tá prvá od roku 2002 do roku 2010 v podstate e, mala straty, na dobu, ako kumulovala akorát dlhy 400 miliónov eur dlhov No a podľa mojich informácií to bolo preto, že tam bol zlý manažment. A tí, ktorí sú za to zodpovední, e, to sú politické strany. A keď e, spoločnosť dostala tú štátnu pomoc e, a teda naďalej vyplácala príliš veľké bonusy manažmentu a teda nebolo to absolútne pod kontrolou, tak e, potom e, komisia e, samozrejme hovorí o tom, že sa to veľmi negatívne dotkne zamestnancov. Áno, ale nechce penalizovať ľudí, respektíve treba penalizovať tých, ktorí boli politicky zodpovední. To treba určite zobrať do úvahy. Takže komisia v tomto prípade prijíma rozhodnutie, ktoré je nesprávne. Mali by potrestať manažérov neschopných a nie zamestnancov. Namiesto toho, aby povedali, že to sa týka pravidel štátnej pomoci, namiesto trestania zamestnancov a chválenia manažmentu, komisia, urobili ste vôbec nejaké štúdie alebo nejaké skúmania? alebo jednoducho uplatňujete takýmto slepým spôsobom pravidla hospodárskej súťaže, respektíve štátnej pomoci, pretože určite treba zohľadniť ten mm, zlý manažment a treba si posvietiť na to, kto je zodpovedný za tento ekonomický chaos, pretože to hovoríme o stovkách miliónov eur. A sankcie za e, teda štátnu pomoc neriešia problém. Ďakujem, Eleonora. Áno, ďakujem. A ja chcem ešte doplniť čo už povedal Marko Valli, to je absolútne e, správne. Tu jednoducho chýba, chýba transparentnosť, bolo to veľmi neprehľadné, ako to celé prebehlo aj prístup k podkladom na požiadanie zamestnancov nebol možný. Napríklad e, obec Miláno, e, tam boli odmietnuté žiadosti. Čiže naozaj tu chýba transparentnosť. A aj keď ide o národnú záležitosť, mali by sme malo by nás to znepokojovať. No potom máte ďalšie skúmania. Naozaj ide o to, aby sme zistili, kto politicky je príslušný zodpovedný za správu významnej infraštruktúry v Taliansku. Dobre, ďakujem. Ešte niekto sa prihlasil slovo? Dobre, nie, takže vraciam slovo predkladateľovi petície na dve minúty, nech sa páči. Mr. Servone, the floor is yours. Sì, io volevo i lavoratori... Ďakujem. Chcel som a teda aj zamestnanci majú veľké obaty a ja som teda od komisie chcel vedieť dve veci. Sankcie. Tá sankcia ešte platí alebo padla? Je to naozaj tak, že e, teda airport handling je naďalej e, spoločnosť stíhaná, takže je nejaké sankčné konanie proti spoločnosti airport handling. A Európsky súdny dvor by sa mal tiež viedriť tejto otázke. Máte nejaké informácie? My o, už dva roky sme informácie nedostali. Takže či sa ešte k tomu vyjadrí Európsky súdny dvor k celému tomu prípadu? Ďakujem pekne. Actually, that concludes. Vlastne nemám už tu nikoho prihláseného. A myslím, že by sme podľa návrhu kolegov to mali zachovať otvorené, mali by sme počkať na definitívnu odpoveď a plné posunenie e, komisiou, ale môžeme napísať list o teda e, obecným orgánom v Miláne, aby sme navrhli, že by mohli nájsť nejaké lepšie udržateľné riešenie, ktoré bude v záujme zamestnancov a zákazníkov na letisku. Takže myslím, že to by bol spôsob, ako im ukázať, že naozaj e, tomu venujem pozornosť, aj keď je to ešte otvorený prípad pred Európskym súdnym dvorom. No ale možno by bolo dobre vyzvihnúť, že aj my v Európskom parlamente sa o to veľmi zaujímame, čo, ta, čo sa tam deje. Môžeme teda takto postupovať? Dobre. Ďakujem. Eleonora? Just add into the... Ešte by sme doplnili aj mm, to vyzvihnutie transparentnosti a prístupu k informáciám pre e, zamestnancov a občanov v tejto konkrétnej veci. A ešte, keby komisia mohla v krátkosti zareagovať, keďže predkladateľ po, po, petície požiadal, respektíve položil dve krátke otázky. Komisia, ste ochotní veľmi e, krátko odpovedať na to, čo povedal predkladateľ? Áno, môžeme odpovedať. To je veľkorysé, nech sa páči. Najprv sa budem venovať tej otázke, či tam ešte beží to konanie o sankcii, takže nie je to sankčné e, konanie, to treba vyjasniť. V podstate e, tá požiadavka e, vrátiť podporu vyplatenú neprávom má vlastne navodiť stav, ktorý tu bol pred pridelením tejto podpory, čiže aby tu fungoval trh a to treba zabezpečiť, tak aby aj konkurenti príjemcu e, podpory sa dokázali normálne rozvíjať, aby tu bola normálna hospodárska súťaž, čo v končnom dôsledku zabezpečí trvalo udržateľné pracovné miesta. Čiže nie je to sankčné konanie. No a čo sa týka e, tomho konania o vrátenie, e, to naďalej platí tá požiadavka o vrátenie. Komisia e, vyzýva e, e, sea handling, aby to vrátili, takže to platí. Ale komisia samozrejme uvedomuje, že spoločnosť Sea Handling je v likvidácii. No a mm, vlastne to celé preniesli na spoločnosť Airport Handling a Airport Handling teda je teraz aktívny. Čiže je tu eh, snaha o ďalšie konanie, ako som už spomínal, eh, také vyšetrovacie, kde by sa preskúmalo, či spoločnosť Airport Handling využíva výhodu, ktorá vyplýva z tých eh, mm, podpor. Táto otázka sa čoskoro uzavrie a potom sa príjme rozhodnutie vo veci, či áno alebo či nie. Či tam teda je alebo nie je tá výhoda. Ako to dopadne, to vám zatiaľ povedať nemôžem. No a ešte v krátkosti tá otázka k transparentnosti. A to formálne konanie e, preverenia má práve zabezpečiť transparentnosť. Čiže aby sa dotknutí hráči na trhu, aby Taliansko, aby regióny, odbory, nech už sa to týka kohokoľvek, aby sa mohli vyjadriť vo veci a komisia potom zohľadní tie vyjadrenia a všetky tie stanoviská, ktoré sme dostali od spoločnosti SI alebo od Tánskeho štátu, to všetko e, v konečnom dôsledku sa zhodnotí pri rozhodovaní komisie. A ešte k uplatneniu práva, e, respektíve za, e, legislatívy o štátnej pomoci. Samozrejme, uvedomujeme si, že tam budú sociálne dopady, ktoré v konečnom dôsledku Eh, vyplynuli z reštrukturalizácie, respektíve zavretia spoločnosti C-Handling. No ale toto konanie sa tým nemôže zaoberať. Ide o to, aby bola obnovená efektívna hospodárska súťaž. To je cieľom a zámerom. Ďakujem pekne za túto doplňujúcu informáciu, takže budeme postupovať následovne. Necháme to otvorené očakávajúc plnú odpoveď komisie. No a pošleme list eh, milánským úradom, aby sa zameriavali teda na transparentnosť a situáciu pre zamestnancov. A takto teda budeme postupovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a budeme sa e, tým stále ešte zaoberať. Dobre, prejdeme na ďalšiu petíciu. Tá sa týka kvality pitnej vody v Baskickom regióne. Pán Velasko je tu, predstavuje eh, predkladateľa petície. Myslím, že je tu v miestnosti. A dávam teda vám slovo na 5 minút vrátane, myslím, že videa. Where is, miss, where is the petitioner? Kde je predkladateľ petície? Dobre, tam.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 Dobrý deň. Ďakujem, že nám dávate možnosť eh, vystúpiť tu. Sme tu po tretíkrát v parlamente a nechcem nejak veľmi veľa už eh, hovoriť. Videli ste vo videu to, čo bolo dôležité, ale predložili sme aj dokumenty, ktoré máte k dispozícii, máte tam správy a naša petícia tu je. Takže chceli by sme vyzvať tento výbor, aby sa presne pozrel na túto tému, pretože Európsky parlament by mal vyzvať všetky inštitúcie, aj regionálne a obecné a ďalšie administratívy, aby spolupracovali a našli riešenie. Nie je možné konať tak ako dnes, že sa jednoducho lopta hodí na niekoho iného, do, do tej časti hracieho pola, kde je niekto iný, kto by sa mal ujať z odpovednosti, ale e, každý to len posunie ďalej, pohádzajú si to ako horúci zemiak a nič sa neudeje. Takže e, treba lokalizovať tie znečistujúce látky, aby sa to riešilo komplexne. A čistota všetkých e, z nečistených oblastí bola zabezpečená a mimoriadne dôležité je, aby tá voda nebola používaná na ľudskú spotrebu. A tu by sa celé to koritorieky nemalo využívať, ak sú tam takéto škodliviny je tomu vystavené obyvateľstvo týmto škodlivinám. To treba preskúmať, aby, bolo, aby sa teda našli aj tí zodpovední, aby sa vyvodili trestnoprávne politické dôsledky, aby boli k dispozícii rozpočtové prostriedky na realizovanie všetkých tých krokov, ktoré som spomínal a samozrejme transparentnosť a informácia obsluhovanie treba zabezpečiť pre všetky občianky a občanov, pretože iba spoločne všetky inštitúcie, tak národné ako aj európske, Európsky parlament, iba spoločne dokážeme nájsť riešenie. Ďakujem a na programe máme naozaj veľa vecí a trošku nám e, vypršal čas. Musíme postupovať ďalej, takže prejdime na stranu komisie. Pán Gomes je tu a dávam mu slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Áno, v tomto videu ste videli, že ide o znečistenie lindánom, teda je to obchodná značka pesticídu, je to nebezpečná látka pre zdravie. A je to vo vodách, ktoré sa využívajú, ktoré využíva čistička v Astačo a mm, tá zásobuje mnohé obce a mestečka v tomto regióne vodou. A musím povedať, že tie Rizika pre ľudské zdravie sú prioritou pre Európsku komisiu, obzvlášť pre generálne riaditeľstvo životné prostredie a preto e, to generálne riaditeľstvo bolo informované o e, tejto veci, preto sme to začali skúmať. Obratili sme sa aj na národné orgány, aby sme preverili, či sa riadne implementovala európska legislatíva. Chcem poukázať na to, že Európska komisia môže zasiahnuť iba vtedy, ak ide o témy, ktoré E, upravuje európska legislatíva, čiže nemôžeme zasiahnuť, pokiaľ ide o témy, ktoré neupravuje európska legislatíva. Takže toto e, skúmanie sa týkalo realizácie európskych noriem. E, to vyplýva teda z európskej legislatívy a tam je legislatíva týkajúca sa kvality pitnej vody. Európska komisia skúmala, či presne tá smernica z roku 2003 bola uplatnená, kde sú rámcové hodnoty e, stanovené, aby sa zabezpečilo, že voda, ktorú ľudia spotrebujú, aby táto voda bola čistá a zdravá. Treba poukázať na to, že aby sa mohla urobiť definícia toho, či skúmané vody mm, dodržiavajú stanovené hodnoty. Na to je potrebný merací bod. A ten merací bod je vlastne kohútik. Kohútik je to miesto, kde si spotrebitelia tú vodu berú a odkiaľ ju používajú. A španielské orgány zistili, že Zjavne e, bola, bol taký incident v roku 2008 v súvislosti s tým znečistením Lindánom a v auguste 2008 sa teda urobili potom aj e, skúma, merania, ktoré boli považované za dôležité na to, aby sa vyriešila kvalita vody a informácie zo španielských, od španielských orgánov ukazujú, že v tomto čase došlo k znečisteniu e, maximálne na dva mesiace medzi obidvomi odobratými vzorkami. Takže od času odhalenia znečistenia až po druhú vzorku a tým samozrejme e, tá vtedy bola zastavená, bol zastavený odber vody z priehľady Ojola a príslušné orgány v Španielsku potom ešte po našli teda zdroj, zdroje tých škodlivín, začali tým už pred mesiacmi, ale posilní, zintenzívnili tú prácu s cieľom odbúrať eh, tie vlny škodlivín, odstrániť to. No a výsledky analýz, ktoré sa zrealizovali, potom, ako eh, bola opäť využívaná tá voda, eh, z priehady Ojola mm, cez čističku v Pasačo. Tam sú hodnoty mm, obsiahnuté v smernici 98, takže tam sa stanovuje, že sú hraničné hodnoty 0,1 mikrogramu na liter pre pesticídy, ktoré sa konštatujú osamostatnenie, čiže 0,05 na liter mm, platí na všetky pesticídy globále. A výsledky, ktoré tu vyvstali, prekročovali prahové hodnoty 0,01 lindanu, no, teda neprekračovali a boli podstatne nižšie než to, čo požaduje Európska smernica. A španielské orgány nás informovali aj o tom, že urobili analýzu rizika, aby preverili, či toto čiastočné prekročenie hodnot má vplyv na ľudské zdravie. A táto analýza rizika preukázala, že došlo minimálne na 3 mesiace k prekročeniu prahových hodnot, ale koncentrácia nebola vysoká, čiže neboli tam rizika pre zdravie obyvateľstva. Okrem toho eh, boli ľudia informovaní a potom sa teda hľadali eh, logické dôvody. Komisia vychádza z toho, že nedošlo k porušeniu ustanovení z roku 83, teda to bola tá smernica 98 83, čiže komisia skúmala kvalitu vody a to sa teda preverovalo na kohútiku, ale nielen na tomto mieste, ale preverovalo sa aj to, či sa dodržali tie e, povinné e, hodnoty a tá smernica predpokladá, že všetky vodné telesa sa musia preskúmať, e, pokiaľ ide o ich chemické zloženie a samozrejme sú tam aj výnimky a dobrá, dobrý chemický stav chem, vodného telesa sa skúma na základe smernice z roku 2005, kde ide o prioritné látky a tam môže byť aj Lindan, takže Európska komisia skúmala odpoveď španielských orgánov. A skonštatovala, že španielská vláda pravidelne robí analýzy a posledné dva roky ukázali, že parametry e, z rámcovej smernice pre vodu boli dodržané administratívny plán pre rieku Ebro a jej povodie ukazoval, že dobrý chemický stav teda vody Ojola e, je zabezpečený. Navrhol sa tam aj akčný plán, aby sa potom vyriešil ten problém. A takisto sú tam rozpočtové odhady, ktoré sa zrealizovali a komisia tiež neskonštatovalo žiadne porušenie smernice a preto je komisia toho názoru, že nie je potrebné pokračovať v tomto skúmaní, pretože povinnosť z legislatívy EÚ bola dodržaná. Ďakujem. Thank you very much. The floor is now open to... Ďakujeme. A teraz čakáme na vstupy kolegov. Pán Juaristi, a prepáčte, ak eh, som skreslila vaše meno, nech sa páči. Veľmi pekne ste to vyslovili. Ďakujem pekne. Nuž. Rád by som povedal, že je veľmi dobré, že rizika pre e, ľudské zdravie predstavujú pre komisiu e, prioritu. Tento boj a je dôležité, že Európska komisia preveruje, či táto situácia e, je e, ťažisková, ale pre e, španielských občanov to konanie nebolo dostatočné. Občania si myslia, že problém ešte nie je vyriešený, že pretrváva a že že to miesto úniku škodlivín nebolo vlastne ešte identifikované. Máme tu rôzne argumenty, ktoré sme si vypočuli, ako vysia žiada príslušné orgány aby spolupracovali. To totiž nerobia, nespolupracujú a preto sa stráca čas a preto občania majú naozaj dojem, že situácia je znepokojujúca a myslím si, že ak sa teraz, e, keby sme si všetci sadli spoločne za jeden stôl a keby sme sa e, spoločne podielali na týchto sociálnych pohyboch, bol, ukázalo by sa, aký je to ťažký problém. Nie len, e, že je to v Loyole a e, ide o e, rieku e, Gallego, ide o to, že e, sa tým zaoberá rozhodne, e, zaujíma sa to i e, výbor Envy. Je tu dôležité i to, aby e, sa vypracovala nová správa, európska správa k tejto téme. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Ďakujem, pán Muchas gracias, señora presidenta. El represent... Ďakujem. Zástupca Európskej komisie hovoril o okamžiku, kedy, eh, eh, kedy ľudia poberali vodu eh, z tej priehrady a kedy nedodržovala sa nedodržovali sa e, e, európske normy. Iš, išlo také e, ojedinelé porušenie, ale boli tu i precedencné, precedenty v minulosti. Otázka znie, že v mnohých častiach Európy je tak, je, sú tieto problémy a v, tom, v tejto priehrade je možnosť problémov pre budúcnosť. Otázka znie, kde sa filtruje voda v priehrade, čo e, prichádza do tejto priehrady, e, kade je, kade je vlastne vstup rieky do, do tejto priehrady. Vieme, že e, orgány to dobre stanoviť nevedia. Nedá sa dobre stanoviť miesto úniku škodlivým. Malo by e, sa požadovať koordinácia, žiadajú to predsa i obyvateľia. Koná sa e, vždy až potom, kedy e, už došlo k znečisteniu. Treba konať včas, treba nájsť miesto zdroja škodlivým. No, treba ohľadať až do, do po miesto, kedy, kedy občania budú môcť byť spokojní jednoducho to zisťovanie musí pokračovať. Ďakujeme. Musím sa ospravedlniť časti. Vôbec nevidím bez slnečných okuliarov. Nevidela som ďalšiu kolegyňu, že ste sa hlásili o slovom. Nech sa páči, máte v každom prípade slovo. Ďakujem. Myslím si, že tu máme celkom jasný prípad Eh, ohrozenia zdravia, že sa tu eh, že ľudia eh, pijú znečistenú vodu, takisto zvieratá, že sa to môže preniesť aj na ľudí. A je celkom jasné, že nie správne sa riešia, rieši tento prípad ani lokálne, ani regionálne štruktúry chcem podporiť autorov eh, petície. Je dôležité, aby sme mali európsku správu, kde, kde pôjde eh, o eh, znečistenie, tak ako je to v prípade toho, týchto dvoch prípadov v Španielsku. Toto znečistenie je, je dôležité pre celú Európu a dôležité, aby i v ďalších inštitúciách e, sa, sa to riešilo takisto e, v, v, v, pri riešení smernice o vode v Envy, pri pre, preverovaní kvality vody. E, ďakujem. Naozaj, teraz vás už môžem uistiť, že je to všetkým úplne jasné teraz keď sme z toho vylúčili e, aj slnko. Ešte snáď ďalší rečníci. Pán Lavrie, pán Kalvet, pani Kalvet, Kalvet najprv. Ďakujem. Nuž, táto látka, ktoré, o ktorú tu ide, poznám už e, dlhú dobu minimálne v Aragone e, je dôležité, je e, dobré, že zasiahol e, výbor PETI. Je to šťastie, my sme legislatívnou zložkou a preto musíme prichádzať s iniciatívami. Jednu, jedna vec mi nie je celkom jasná. Dúfam, že tu neboli žiadne ob, obete tejto látky Lindan, teda tohto pesticídu, je to problém európsky a skutočnosť, že tí, ktorí sa ujali tejto iniciatívy, že e, sú teda náhodou e, Španieli, tak tým sa problém nejak e, nezmenšuje. Chcem sa len pridať k tým, ktorí už rečnili ide o to, aby sa táto téma eh, riešila aj tento, eh, toto znečistenie aj vo výbore Envy. Je to veľmi konkrétny problém a ide tu i o financovanie. Musí byť postačujúce, musí byť vhodné. To už vlastne sme žiadali od 90. rokov, keď som sa, eh, sme sa zaoberali touto tému. Myslím si, že tu Potrebujeme i finančné prostriedky. Musíme tu postupovať európsky. Bolo by samozrejme dobre, ak by bolo priekopníkom tu práve Španielsko. Nie je to snať preto dobré, že tento problém vznikol. V každom prípade je, ten problém je dôležité že, hovoriť o nebezpečí tejto látky, preto e, sa tu stretáme a preto by sme mali vo výbore Envy konať takisto v komisii, aby sme konkrétne riešili túto tému. Slovo má pán Lavrie. Ďakujem a chválim vás tiež za vašu francúzštinu. Chcem pripomenúť, že sme e, vo výbore PETI je tu konkrétny španielský príklad. Vypočul som si e, vysvetlenia autorov petície komisie a konštatujem, že na základe zistení z komisie žiaden európsky text e, nebol porušený, opatrenia boli e, prijaté z, s cieľom rešpektovať predpisy a keď som dobre pochopil, v roku 2008 sa zasiahlo proti tomu znečisteniu a každý si teda odviedol svoju prácu v prípade tohto konkrétneho zlyhania. E, člen výboru PETI, ako člen výboru PETI za EPP konštatujem, že každý si odviedol svoju prácu e, vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré sa ešte analizujú, by som navrhol, aby kým sa nedoanalizovali, sme petíciu zachovali otvorenú. E, ak súhlasíte, pani predsednička, potom e, oslovili kolegov, ktorí nie sú vždy vo výbore pety, aby sa tu e, vo výbore sa ujali toho širšieho problému znečisťovania lindánom a takisto diskutovať problém v Envy. My sme výbor pre petície, my nemôžeme nahrádzať e, činnosť iného výboru, nemôžeme iniciovať prípadnú legislatívu. Ak chcete, môžeme to, toto uľahčiť, ale e, musíme riešiť veľmi rozmanitý pro, problém a e, ľudia, ktorí vyčerpali všetky možnosti a nemajú inú možnosť, oslovujú nás a máme voči ním povinností voči jednotlivým inštitúciám a e, preverovať, máme preverovať, či si robia jednotlivci svoju, jednotlivé inštitúcie svoju prácu. Zdá sa, že tomu tak je. A ja ako náhradník tu v, e, e, v Peti v daný moment sa chcem len zúčastniť rozpráv vo, vo výbore NV a tu pomáhať k oveľa širšej, širšej diskusie o Lindáne práve, práve tam dodatočne, dosta, e, priebežne teda odporúčam, aby prechodne zostal tento prípad otvorený, kým nebudeme mať e, k dispozícii nové výsledky analýz. K tomuto konkrétnemu e, prípadu veľmi rešpektujem výbor Envy, aby som im siahal na ich výlučné právomoci. Nechcem unáhlenie, unáhlenie aby sa teda unáhlil vývoj tohoto materiálu Ďakujeme a teraz slovo má pani Ayala Sender. Gracias, señora presidenta, y le agradezco la generosidad. Ďakujem, pani predsednička, a ďakujem vám i za e, to, aké ste zhovievava, pokiaľ ide pri, o pridelovanie času rečníckého pre členov, ktorí nie sú plnými členmi tohto výboru. Tu ide predovšetkým o to, aby sa riešili veci, ktoré sú veľmi dôležité pre občanov, o veľmi, veľmi konkrétne otázky, keď ide o to vyriešiť problémy, ktoré e, zaspali kde si v e, archívoch, pokiaľ ide napríklad ako v tomto prípade o škodliviny. Myslím si, že tento výbor posunul výboru pre kontrolu rozpočtu viaceré e, projekty, ako napríklad projekt E, Castor, rôzne prípady teda. Teda autory petícií e, posúvajú tieto výbory na výbor ENVY, odliadnúc od toho, čo hovorí komisia, odliadnúc od e, e, vykonávania smernice o kvalite e, vody, treba riešiť otázku škodlivín Bol totiž už, bola už totiž taká udalo, udalosť a Európska únia sa musela tým zaoberať, pretože toto malo dopady na Španielsko. A myslím si, že i v iných krajinách takéto prípady existujú v, vo Francúzsku, v Nemecku, v blízkosti mesta Hamburg a preto chcem komisiu vyzvať. Očividne sa nenašlo miesto úniku ale treba, mohlo by sa napríklad realizovať štúdia. Zistili sme, že tieto zisťovania tu realizovali autory petície. Potrebujeme e, viac zisťovaní dôležité, aby sa vytvorila mapa, aby sa ukázalo, ako sa využil tento Lindán a kde, zanechal, kde mohol zanechať stopy Potrebujeme dobrý akčný plán a práve táto téma, aby sa práve táto téma riešila, téma škodliviny, škodlivej látky, problém je to závažný, ťažko sa to celé analizuje, alebo tiež odstránenie tejto látky po tom, čo sa odstránil tento linden napríklad je zložité e, skladovanie, e, hľadanie e, dodatočných prostriedkov, tieto skladovacie priestory, kde Francúzsko veľmi dobre rieši tento problém. Nejde tu len o Španielsko, ale i o Francúzsko. Ide aj o znečistené oblasti a pôdy chcem vyzvať e, komisiu, aby sa urobila mapa znečistenia Lindánom, keď ide v každom prípade e, zdroje vody, pol, polnohospodárske zdroje, tak to všetko je dôležité samozrejme. Mali by sme však postupovať komplexne. Sú tu rôzne oblasti, kde boli takéto, e, takéto problémy Mali by sme byť na strane ľudí, ktorí sami nemajú možnosť e, e, sa brániť, nemajú finančné prostriedky, aby tento problém vedeli vyriešiť. Ďakujem a tým končím zoznam e, rečníkov v tejto veci a vraciam sa pánu Velaskovi, autorovi petície, ktorý, ktorého žiadam, aby snáď za menej ako dve minúty zosumarizoval svoje postrehy. A quería aclarar una situación, y es que... Eh... Jednu vec snad musím vyjasniť. Podklady, ktoré štát alebo región poslali, nie sú veľmi informatívne. Neviem presne, čo je ich zdroje. My sme žiadali o to, aby nám odovzdali dokumenty, ale to sa neudialo a to je E, vlastne e, žaloba z našej strany. V prípade štátu sa to rieši, pretože sú tu dve skládky, ktoré sa odstránili, očistili sa. To sa teda udialo, avšak e, v decembri roku 2014 hodnoty opätovne E, boli privysoké 250 nanogramov a to ukazuje ešte viac, že problémy sú tu. Pôvod e, znečistenia a prenosu sa nevyjasnil a nie sú tu prísluš, príslušné e, ochranné opatrenia, teda také ohraničenie, aby zvieratá, dobytok e, nemohli piť z tejto vody, ktorá preteká pasienkami. Taký, takáto je teda situácia. Na riešenie sa nájde len vtedy, keď budeme spolupracovať všetci a na to potrebujeme i príslušné pracovné skupiny, a my žiadame, aby sa takéto použili. Ďakujem. Uh, Chcem vyjasniť, že španielska, španielské zastúpenie tu v Bruseli a baskická delegácia boli pozvaní na dnešné stretnutie a že toto nie je nový bod na našom programe. Už uh, počas predchádzajúceho mandátu v, roky, v roku 2000, 2013 v marci to, tento výbor napísal baskickej vláde a miestnym vodárňam, takisto miestnym samozprávam, aby dost, sme dostali informácie. Baskická vláda zareagovala ako jediná, ale neposlali nám žiadne informácie, iba sľub, že pošlu tieto informácie neskôr. Doteraz sme nič nedostali. Takže toľko k tomu objasneniu. Potom sme e, diskutovali s predkladateľmi petície ale samozrejme je v každého záujme vedieť, kde je zdroj znečistenia, odkiaľ tieto látky prichádzajú a zdá sa, že to nikto nevie. Kolegovia majú pravdu, táto petícia musí zostať otvorená. Neuzatvárajme ju a trvajme na tom, aby baskické orgány poskytli plne kompetentné informácie z miestnych komunít, žiadajme odpoveď tam, kde je zdroj znečistenia. Je to pesticíd, veľmi nebezpečný pre ľudské zdravie. Kolegyne a kolegovia poukázali aj na to, že túto petíciu by sme mali takisto odoslať výboru pre životné prostredie, podobne ako ďalšiu, ktorú máme na programe a potom už aj oni môžu navrhnúť, čo ďalej. V našej právomoci je s odporúčacím listom to preposlať ďalej, aby sa to preskúmalo do hĺbky. Mohli by sme to takto uzavrieť výborne. A ďalší bod na programe je o tej istej téme, ale keďže tu máme predkladateľov petície z Írska, a mm, do Írska letí lietadlo čoskoro. Mohli by sme bod 11 pertraktovať e, teraz a potom sa vrátime k ostatným bodom programu, aby predkladateľ petície stihol lietadlo. Mohli by sme s tým súhlasiť, kolegovia? To je od vás veľmi milé. Takže teraz sa budeme venovať 1674 z roku 2013. Predkladajú Peter McHugh. Sú tam podpisy a venuje sa to poľnohospodárským subvenciám. Takisto z roku 2012 je tu írska petícia o nesprávnej aplikácii podmienok eh, platieb v znevýhodnených oblastiach. Ale predovšetkým dáme slovo pánovi Mekiu, pánu Mekiu na maximálne 5 minút. Kde ste? Tu v strede. Aha, už vás vidím. Vítajte vo výbore a užite si vašu chvíľu. Dobre popoludne, ďakujem Pani predsedajúca, ďakujem, že ste nám umožnili e, sa trošku predsunúť v programe pred iných. Zastupujeme tu spolu so sestrou Helen, nášho otca, ktorý je predkladateľom petície, nemohol prísť, má 82 rokov a je na vozičku, ale prečítam vám jeho list. Vážení členovia komisie, Veľmi oceňujem, že ste nás pozvali na dnešné stretnutie. Je pre mňa však veľkým sklamaním, že nemôžem prísť osobne. dúfam, že nasledujúce dve minúty budú tí, čo čítajú tento list, vám povedať o ďalších informáciách. V roku 1990 e, som mal nehodu na farme, e, ľavú ruku mi odtrhlo a teda už nemôžem obhospodarovať našu farmu, kde máme aj dobytok, aj poľnohospodárske plodiny. Moja manželka mi pomáha a zamestnávame aj ďalších ľudí, ktorí nám pomáhajú s vedením farmy. Od roku 91 do 93 sme zamestnávali e, istého človeka. Moja žena sa necítila dobre ale v septembri e, dokonca jej bola diagnostikovaná rakovina žalúdka a museli jej odstraniť žalúdok. Keďže bola primárnou manažerkou našej farmy, e, počas jej závažnej choroby nemohla už ďalej robiť tieto riadece funkcie a museli sme prenajať našu farmu v roku 94 miestnemu e, človeku, ktorý za nás dobytok obhospodaroval a takisto polia. Dodnes dodnes to robí, ale írske ministerstvo poľnohospodárstva neakceptovalo takéto, takéto dohody a museli sme my sa vrátiť k farmárčeniu osobne. Našťastie situácia mojej ženy sa stabilizovala a mohla znova začať farmárčiť. Požiadali sme takisto o vzdelávanie, aby ďalší mohli môj syn, aby mohol sa vzdelávať, e, kým bol ešte na škole, tak moja žena znova ochorela a nemohla viesť farmu, museli sme preto predať e, skoro všetky naše zvieratá. Keď syn ukončil kvalifikáciu, ale naše stáda sa zmenšili a preto farma bežala iba na 50%. V tom istom roku sme začali znova zväčšovať naše stádo, aby farma mohla bežať na plný potenciál a potom sme dostávali platby také, ktoré zodpovedali iba polovičnému, e, polovičnej veľkosti farmy z tohto dôvodu. Bol to rok, kedy moja manželka zomrela a začali sa problémy s týmito platbami zo, zo štátu. Keby nebola zomrela, tak by sa platby pridelovali v pôvodnej výške, ale sú tu ďalšie parametre, ktoré, na, na základe ktorých sa robia výpočty. V roku 2000 sme mali napríklad len 4 kusy dobytka a potom sa o, e, takisto znížila cena, hodnota za hektár 162 eur, iba je to teraz. A tieto všetky parametre ovplyvnili platby, napriek tomu, že sme sa dokázali vrátiť na plnú kapacitu, celá naša rodina E, vlastne iba utrpela tým, že sme ochoreli a mali sme nehody. Toto je veľmi nesprávne správanie sa zo strany štátu podľa mňa, pretože sme tvrdo pracovali celé roky, ešte stále bojujeme a platba, na ktorú máme nárok, v roku 2016 ešte stále vychádza z referenčných rokov, ktoré sa udiali počas týchto nešťastí a nehôd. Myslím si, že my, e, malí farmári, je to naozaj pre nás zásadné, akú sumu dostávame a keďže je vypočítaná z týchto parametrov, nie je to mm, férové. Iste vidíte, akej dileme čelíme pri týchto platbách zo strany štátu a poprosíme váš výbor, aby ste zvážili tento náš osobný príbeh a poradili nám. Ďakujem, že ste si nás vypočuli. Fine, thank you very much. I would like to open the... Veľmi pekne vám ďakujem. Komisia tu nie je, aby odpovedala na vašu konkrétnu petíciu, ale sú tu ďalší, napríklad pán Peter Jar, poslanec Európskeho parlamentu. Ďakujem, pani predsedajúca. To, čo nám tu predkladateľ petície eh, predniesol, je skutočne vážny, vážny problém. Obyčajne eh, z bruselského pohľadu eh, zákonodarca to nejako rieši. Každá reforma zo sebou prináša zmeny, eh, vytvorí sa nejaký základ na všetky tie čísla a ja to poznám aj z vlastných zážitkov vlastného regiónu. Zapracovali sa aj možnosti zohľadniť takéto mm, ťažké prípady E, na strane národných orgánov. Prečo sa to v takomto prípade neudialo, to mi nie je jasné. Podobne to popisuje komisia. Komisia píše, že sú tam európske zákony, my sme teda odvedli svoj kus práce, národné orgány majú manevrovací priestor, Takže z toho, čo som počul, mi nie je jasné, prečo národné orgány nevyužili svoje možnosti. Ja by som teda navrhoval toto, aby sme poslali ešte raz list národným orgánom, pretože uh, aj tá lokálna správa je tam na to, aby pomohla tým e, osobám, ktorí sa to týka. Čiže toto sú poskytovateľia služieb a situácia bola veľmi náročná, ale za normálnych okolností je na to prostriedok e, a e, neviem, prečo sa to v tomto prípade nejaká výnimka alebo niečo teda neuplatnilo. Takže ja by som teda rád počul tú odpoveď. Možno vie na to komisia odpovedať, lebo nám povie, že z nášho pohľadu, z európskeho pohľadu, my sme robili len tú reformu, my sme prijali zákony, ale tá realizácia, vrátanie tých špecifických prípadov, to je na tých lokálnych orgánoch a to je ten rozpor, ktorý tu máme. Takže ja by som nechcel len tak nejako odmietnutú petíciu, mala by ostať otvorená, mali by sme napísať národným orgánom ešte raz list, opýtať sa, prečo rozhodli takto a nie inak. Takže to je podľa mňa dosť e, zaujímavý fenomén, pretože reformy, reformy a reforma mala stovky strán a 200 strán boli možno výnimky a mimoriadne prípady, neviem prečo sa to tu neurobilo. Pre nich je to teda veľmi poľutovania hodné, že je vlastne ohrozená ich existencia. Takže ja by som navrhovala, potrebujeme viac informácií, trošku mám mrzí, že komisia e, teda sa k tomu nevyjadrila. E, možno by to poslúžilo k vysvetleniu celej veci. Thank you, Peter. Now the floor goes to... A teraz dostáva slovo pán Porty. Ďakujem, pani predsednička. Nie som členom výboru pre petície, ale som írským poslancom a pracujem vo výbore pre poľnohospodárstvo Agri. Ja by som súhlasil s vašim návrhom, a žiadal by som, aby výbor pre petície túto petíciu ponechal otvorenú a írske ministerstvo by sa malo vyjadriť. Tiež by som navrhoval, že táto petícia by mala byť rozoslaná aj ďalším výborom, napríklad výboru pre poľnohospodárstvo a mali by ste požiadať o náš názor. Ako írsky poslanec sa hambím za to, že takýto prípad sa musí riešiť pred Európskym na európskej úrovni. Mali sme si to vyriešiť doma v Írsku. Ďakujem. Ďakujem. To je záver diskusie, pretože nemám viac rečníkov prihlásených do diskusie. Vrátime sa k tomuto ešte raz. Dovolte mi poukázať na fakt, že Írske ministerstvo poľnohospodárstva neodpovedalo na žiadosť z výboru pre petície, ale podľa nedávnych informácií pripravujú odpoveď. Teraz povedali, že o pár dní alebo čoskoro má prísť tá odpoveď, takže dúfam, že nemusíme opakovať, nebudeme musieť opakovať, aby, aby to napísali, pretože to údajne práve teraz pripravujú a píšu, koncipujú. Podľa informácií zo stáleho zastúpenia táto informácia je proces, ktorý prebieha práve teraz v Írsku, ide tam o odvolanie, takže vy, zástupcovia predkladateľa prosím, odovzdajte e, pozdravy a hlboký súcit za jeho nešťastia predkladateľovi petície. E, bude táto petícia otvorená, až kým nedostaneme odpoveď od írskeho ministerstva poľnohospodárstva a samozrejme odošleme túto petíciu aj do výboru Agri. Môžeme túto petíciu uzavrieť? 1672 týmto spôsobom dnes a dúfam, že sme boli napomocní. E, dúfam, že stihnete aj lietadlo. Teraz prejdeme späť k petícii 1022 John Lawless o zlej aplikácii podmienok vladieb, e, subvencií, e, o ktorých sme doteraz hovorili. Máme tu aj Davida Skellona a máme tu aj Terezu Murphy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Som doktor David Scullen, som environmentálnym konzultantom, ktorý tu zastupuje pána Lolesa. Veľmi stručne, v roku 2010 pán Loles o 90% mu znížili eligibilitu a využitie jeho farmy. Tento prípad potom v roku 2013 e, bolo odvolanie a Irské, Irské ministerstvo vyslalo nezávislú inšpekciu na jeho farmu, či bolo opravnené takéto zníženie o 90 e, titulu na firm, farmu. Takáto nezávislá inšpekcia sa vykonala. V januári 2014 Úrad pre odvolanie sa v oblasti poľnohospodárstva preskúmal túto vec. Je to 250 hektárov, o ktoré tu ide a závery boli také, že neexistuje tu dôvod, prečo by nemali súhlasiť s inšpekciou z roku 2010 a takisto tvrdia, že tam neboli dôkazy prítomnosti e, oviec alebo kráv v deň, kedy sa konala inšpekcia. To bolo v januári 2014. Hľadali poľnohospodárske aktivity aj v lete 2010, aj v zime 2014. Je to požiadavka pre pána Lolesa a ďalší aktéry. Však počúvali nariadenie, podľa ktorého dobytok nesmie byť v zime prítomný na pozemkoch. Takže 4 dní pred odvolaním ja osobne a kolegovia sme boli na inšpekcii na mieste v teréne a konkrétne sme hľadali, či sú tam poľnohospodárske aktivity. A keď poľnohospodársky inštitút e, pre odvolania nenašiel znaky aktivity poľnohospodárstva, my sme našli pozostatky a výkaly dobytka, ktoré teda indikujú, že tam hovedzi dobytok bol. Da, našli sme niekoľko sto takýchto e, dôkazov. Všetky sme označili e, ich pozíciu cez GPS. Je to k dispozícii sú tam tisícky dôkazov o poľnohospodárskej aktivite, ktoré boli zdokumentované. Takisto vegetácia e, ukazuje, že tieto hektáre sa niekoľko rokov používajú na poľnohospodárske účely. Máme fotografické dôkazy, niekoľkoročné, máme do, zdokumentované poľnohospodárske činnosti a takisto podľa mňa tam vzniklo mnoho nepresných pozorovaní zo strany ministerstva poľnohospodárstva a pôvodná inšpekcia takisto nesprávne pozorovala. Rada pre odvolania tiež. Konkrétne príklady sú, že sa pozorovalo, že sa tam nenarába so zvieratami na tejto farme, ale počas tej návštevy, ktorú sme vykonali. My sme jasne videli dôkazy, že sa tam so zvieratami manipuluje, že, sa, že tam zvieratá žijú, že sa tam s nimi narába. Inšpektori a ďalší, ktorí posudzujú opravnenosť toho, či farma je farmou, my mne pozorovali celkom správne. Videli sme tam aj močiare, ktoré napríklad nie sú vhodné pre, na pasienky a samozrejme, že v tak, na takejto na takejto ploche nenájdeme žiadne stopy po poľnohospodárskej činnosti a zároveň neexistuje mapa, ktorá by vytyčovala hranice týchto močiarov a rozdiel od tých pasienkov alebo pôdy, kde by mohli zvieratá poľnohospodársky chované byť. Ďalej tu máme na tejto farme aj o eh, chránené oblasti, kde takisto zvieratá nemôžu sa pásť alebo e, e, pobývať, zdržiavať sa. E, táto farma sa, zmen- sa veľmi mení v lete a v zime. V zime tam dobytok byť nemôže. Pán Loles a ďalší aktéry jednoducho tam v zime nemajú dobytok, ale máme na ľavej strane niekoľko fotografií aj na pravej, kde vidíte rozdiel medzi zimou a letom v zime teda nemohli, tie dôkazy, tie pozorovania nemohli byť také jasné. Teraz odovzdávam slovo pani Murphy, ktorá zastupuje pána Šona. Nech sa páči, máte slovo, ale veľmi krátko, pretože sa nám míňa čas. Áno, budem hovoriť veľmi stručne. Výbor iste vie, že táto petícia sa už preberala a na základe toho Írske ministerstvo poľnohospodárstva muselo e, urobiť nezávislú e, inšpekciu. 24. januára bola vykonaná, ale táto inšpekcia odhalila, že dvaja úradníci, ktorí robili túto nezávislú inšpekciu, boli tí istí, ktorí vykonávali inšpekciu v roku 2010. To sa nedá považovať za nezávislosť. A predkladateľ petície naozaj má s týmto problém, pretože keďže táto nová inšpekcia rozhodla tak, ako rozhodla, nemôže použiť tento materiál na odvolanie pred najvyšší alebo pred vyššími orgánmi, pretože tomu bránia rôzne právne, právne kľúčky a prekážky. E, Ministerstvo poľnohospodárstva hovoril s nezávislými odborníkmi, poveril ich pred tým, aby vykonali takúto nezávislú inšpekciu. Ten, tento výbor preko- s tým súhlasil. Ale keďže sa to tak neurobilo, nemôže sa ani podať odvolanie tomuto, e, tejto rade pre poľnohospodárstvo nezávislej. Ďalší problém je, že spravodlivosť sa jednoducho nedá dosiahnuť prostredníctvom e, justičného systému, pretože predkladateľ má problém s tým, že má k dispozícii nesprávne dokumenty, nesprávne pozorovania, ale keďže nemá iné, iba tieto, nemôže postupovať ďalej s ďalšími postupmi. Predkladateľ petície nás žiadal, o to, aby sme predložili e, túto petíciu výboru pre petície Európskeho parlamentu, aby ste požiadali Írske ministerstvo poľnohospodárstva, aby skutočne vykonalo nezávislé posídenie bez toho, že by sa využívali tí istí úradníci, ktorí predtým rozhodovali tejto veci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz naozaj si chceme vypočuť názor komisie v tejto veci. Verím, že Pán Klisen je tu za komisiu. Ďakujem, pani predsedajúca. Ide o rozdiel e, medzi teda pánom Seanom Lawlessom a írskymi orgánmi, ktoré zodpovedajú za správu a, a kontrolu mm, pod, pomoci alebo podpory a teda je to otázka írskeho ministerstva polnospodárstva. E, ide o to, či, je, či sú pozemky opravnené na dostávanie podpory a či tie plochy a hektáre, ktoré pán eh, Loles deklaroval e, na tú jednotnú platbu, či to tá plocha a tie hektáre naozaj je oprávnená na získanie týchto platieb. Právny rámec, ktorý sa vtedy uplatňoval, bol taký, že to bola, bolo nariadenie Rady z roku 2009, ktoré predpokladalo, že na aktivovanie týchto nárokov na platby opravnený hektár sa považoval za všetku polnohospodárskú pôdu, ktorá sa využívala za účelom polnohospodárskej e, produkcie alebo na iné aktivity ako polnohospodárske, ale e, podstatne sa musela využívať na polnospodárske účely a polnospodárske účely boli definované e, produkciou, e, chovom alebo pestovaním produktov, alebo ak to boli plochy neurčené na polnospodárstvo, je potrebné zachovať ich v dobrom polnospodárskom a environmentálnom stave. Takže v tomto rámci kto určuje, či tá plocha je alebo nie je oprávnená ide e, výlučne o zodpovednosť národnej administratívy, pretože národná, legis- národná administratíva a ten, tá platobná agentúra e, zodpovedá za riadenie podpor, e, teda oni zodpovedajú aj za riadenie jednotlivých spisov. Čiže táto platobná agentúra dostane žiadosť, urobí niekoľko kontrol, administratívnych kontrol, urobia kontroly v teréne, a na základe kontroly v teréne sa od roku 2011 teda e, postupuje tak, že Írske ministerstvo polnospodárstva e, stanovilo pánovi Lolesovi určitú časť jeho ploch ako oprávnenú a v tom sa teda nezhodnú, že koľko je ploch oprávnených a koľko nie. Je to teda systém zdieľaný medzi komisiou a členskými štátmi, pokiaľ ide o administratívu týchto kvót a úloha jednotlivých e, inštitúcií je jasne definovaná. Ak Európska únia, ak komisia, rada, parlament definujú všeobecný rámec, právny rámec, ak vykonávajú určitý dohľad v členských štátoch, tak jasne je e, teda teda správa tých individuálnych žiadostí ponechaná na úrovni národnej. A všetky dohody medzi beneficientami a národnou administratívou, e, to všetko je upravené aj pomocou teda e, administratívneho opravného prostriedku alebo súdneho opravného prostriedku a tu je to, upra- tu je to upravené teda v írskej legislatíve. Čiže Európska komisia nemôže nahrádzať írske e, orgány a zaujať stanovisko k oprávnenosti pretože to je nad rámec jej komis- e, právomocí a preto sme teda napísali, e, Dačian Čološ, predchádzajúci e, komisár, napísal v auguste 2014 e, tú odpoveď e, v tomto duchu. E, aj tomuto výboru v roku 2014, aj predseda výboru pre polnospodárstvo. No a my sme zobrali do úvahy tie nové prvky, ktoré tu nadniesol pán Loles, tak ako tu boli prezentované. Zobrali sme na vedomie, že Írske ministerstvo polnospodárstva reagovalo výboru v roku 2014, 2015, ale z našho pohľadu to nemení ten princíp, že ide o nezhodu medzi e, príjemcom a platobnou agentúrou, pokiaľ ide o individuálnu záležitosť, ktorá sa musí upraviť v národnej administratíve alebo justícii. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. Myslím, že sa z môjho pohľadu teda zodpovedali mnohé otázniky a myslím, že aj kolegovia si mnoho vecí vyjasnili. Takže slovo má pán Carthy. A potom, myslím, že som videla, že sa tiež hlásite o slovo dobre. Takže potom ešte pani McGuinness. Thank you again, um, Madam Chairperson. Ďakujem, pani predsedajúca. Áno, je to veľmi taký detailný prípad, aj to aj otázka dokumentácie, ktorú výbor dostal a viem, že výbor sa tomu v minulosti venoval, skúmal túto záležitosť a v dôsledku toho je, bola teda tá inšpekcia a predkladateľ petície hovoril, že tí, ktorí tú inšpekciu robili, boli súčasťou týmu, ktorý prijal to pôvodné rozhodnutie. A, a ministerstvo polnospodárstva teda reagovali e, voči vám, prečo m, za, zachovali toto rozhodnutie, ako to bolo schválené v Írsku. Teda nespochybňujú to, že Ehm, tí istí, ktorí robili to pôvodné rozhodnutie, boli aj v tom odvolacom e, konaní. Čiže e, zdá sa, že tu nedošlo za, nedošlo za dosť spravodlivosti. No a viem, že komisia reagovala, povedala, že je to vec e, pre národné orgány, ale v konečnom dôsledku hovoríme o európskych fondoch. A podľa mňa je tu istota, že tento prípad a podobné majú potenciál mať dopad na dôveryhodnosť európskych programov ako celku. A potom to má samozrejme dopad na imič únie e, aj medzi farmármi, že to je teda nie celkom spravodlivé. No a preto by som vyzval tento výbor, aby petícia ostala otvorená. Chápem, že v minulosti tam eh, bol taký zámer ísť na misiu do Írska, z nejakých dôvodov sa to nezrealizovalo, ale požiadal by som, aby tento prípad ostal otvorený, aby sa, aby sa výbor zamýšľal nad tou misiou, aby si to preverili priamo na mieste v Írsku a žiadam teda, aby eh, tento spis bol postupený aj výboru pre polnohospodárstvo, ktorý by sa k tomu mohol vyjadriť. No a potom by sme možno Mohli mať takú širšiu debatu, možno v pléne. A napokon by som navrhol, aby požiadavka eh, predkladateľa petície, aby výbor, pet, petičný výbor eh, napísal ešte raz na mieste spolnohospodárstva, aby sa revidoval tento prípad aby teda revíziu robili osobe, ktoré sa na tým, uh, predtým uh, na tom nepodielali, tak ja by som navrhol, aby sa teda tento list urobil. Ďakujem. A pani McGuinness, to je zaujímavé, zrazu, uh, zrazu je ten petičný výbor taký veľmi írsky. Áno, áno, je to týždeň svätého Patrika, možno preto je to tu dnes zelené a ospravedlňujem sa tak predkladateľom ako aj kolegom, že som prišla neskôr, bola som na inej schôdzi. A prednesiem závery, než tak povediac e, sa dostanem k jadru. Mali by sme požiadať e, o ďalšie odvolanie, podporujem to. Chcela by som, aby sa preskúmal tento prípad a jeho e, riešenie, aj tie závery, ku ktorým sa dopracovali inšpektori, pretože zdá sa, že Mm, ten, dôver, ten, ten proces si nejak nezískal dôveru a rozhodne teda e, boli spochybnené výsledky inšpekcie, takže musíme si zísť, ako sa to udialo a preto musíme napísať eh, príslušným orgánom v Írsku, ministrovi a požiadať nielen o eh, revíziu prípadu, ale vôbec ako sa cel, s tým prípadom zaobchádzalo, pretože to už naozaj ťaha niekoľko rokov a tí predkladatelia naozaj mali problém získať nejaké nové informácie a tak ďalej, posunúť sa. Takže petícia by mala ostať otvorená a to, čo tu hovorila aj písame Q, s tým by som to možno spojila. A ďalšia vec, na ktorú by som chcela ešte poukázať. Áno, akceptujem, že do určitej miery je to e, kompetencia členského štátu, ale komisia má tu uh, určitý záujem, pretože ak sa uh, e, opravnenosť ploch medzi členskými štátmi interpretuje inak, alebo dokonca medzi farmami, tak sa obávam, že komisia potrebuje mať nad tým uh, dohľad a to, uh, nad tým sa musíme zamyslieť, ako sa to dosiahnu. Čiže boli prípady z iných členských štátov, kde vznikli takéto obavy, um, možno, že boli podobné prípady, ako to máme my pred sebou. Uh, a mali by sme sa možno obrátiť aj na Európsky parlament a jeho výbor pre polnospodárstvo, aby sa na to pozreli. Som e, šokovaná, že to doteraz nestalo, pretože malo to začať na tejto úrovni, čiže nemali by sme povedať, že dobre, akceptujeme názor komisie, že nás sa to netýka, nech si to Íry medzi sebou vyriešia. Myslím, že e, v duchu výboru pre petície by sme to mali uh, mať uh, naďalej otvorené, aby írske orgány mohli sa k tomu ešte vyjadriť a aby sa komisia ešte zamyslela nad svojim stanoviskom, aby možno zareagovala na niektoré tie veci, ktoré som tu nadniesla. Ďakujem. This is a very, very difficult. Toto je veľmi, veľmi ťažká petícia, veľmi citlivá téma. A slovo má pán Flanagan a potom to musíme teda zavaliť. Takže týmto končím zoznam rečníkov a vrátime sa k petícii. Nech sa páči. Ďakujem pekne za príležitosť vystúpiť. Ospravedlňujem sa, že meškám. Bol som vo výbore pre polnohospodárstvo. Poznám tento prípad. Som v kontakte s predkladateľmi petície. Tu sú dva problémy. Jeden je, že ministerstvo zdá sa, že nespochybňuje alebo neargumentuje proti tomu, že tá revízia nebola veľmi nezávislá a ak tá revízia nebola nezávislá, tak asi nebola. Alebo možno sa zdá, že ako povedal poslanec Karty, e, zdá sa, že vyzerala byť e, ako čestná a spravodlivá, ale asi nebola. No, predpokladal by som, že komisia s tým má problém, ale možno nemá. E, no a toto je otázka vo všeobecnosti, otázka opravnenosti ploch, to je obrovská téma. A ak povieme, že komisia e, sa k tomu nevyjadruje, ako to bolo presne, e, nie je to na vás, no ja som sa teda e, komisiou viackrát dostal, tak povediac, e, do sporu, pokiaľ išlo o oprávnenosť ploch. E, hovorili sme o tom s viacerými farmári a je to absolútne e, jasné, že, že, že čo je za tým. Takže ja by som očakával, že vy sa skôr budete snažiť do toho nejako vložiť. Vy máte čo povedať v tejto veci a ja som videl, že sa to, že sa to aj dá, že človek za komisiu sa vyjadroval v tej, na tej schôdzi o opravnosti e, plôch. A to, čo povedal kolega McCarthy, to treba e, naozaj nadnes aj vo výbore pre polnohospodárstvo. Tento prípad si špecificky treba pozrieť, ako sa to opakuje aj v iných oblastiach. Treba to prebrať, takže potrebujeme to celé revidovať, pretože momentálne je to ako keď vám mama a táto povedia, že musíš ísť do postele, ale uh, mama a táto vám nepovedia, že kedy. A nejdete do postele včas, aj keď neviete, kedy je e, ten čas a potom na vás kričia a máte problém. A to je podľa mňa celé úplne akože smiešne. Jednoducho musíte byť jasnejšie, musíte byť konkrétnejšie a pokiaľ nemáte k tomu čo povedať, no tak potom si írske ministerstvo môže robiť, čo on chce, ale to predsa nie je možné. Takže treba to vyjasniť, pretože je to naozaj úplne zamotané. Ďakujem pekne. E, ako vidíte, máme už maličko času. Ešte stále máme jednu španielskú petíciu, ktorú musíme vyriešiť. Takže navrhujem nasledujúce. Kolegovia, zdá sa, že sú úplne si jednotní, že tá petícia ostane otvorená, ale ja vám všetkým musím pripomenúť, že tie pravidlá upravujúce spoločnú polnospodárskú politiku ustanovujú, že členské štáty sú zodpovedné za administráciu platieb, obzvlášť pre teda príjemcov. No a teda nápravné prostriedky mm, treba nájsť tým, že sa odvolajú proti rozhodnutiu na Národnom súde. Také sú fakty. Pretože iba Národný súd dokáže posúdiť legálnosť rozhodnutia a ešte sa vrátim k tomu, čo povedal pán Flanagan. Výbor pre polnohospodárstvo eh, dal k tomu stanovisko v júli 2013. Takže vrátiť sa eh, k tomu, že budeme žiadať ďalšie stanovisko, to je úplne zbytočné. To stanovisko bude rovnaké, nič sa nezmenilo v podstate. Takže eh, ľudia z komisie zareagovali, írsky minister uh, polnospodárstva poslal uh, vyčerpávajúcu odpoveď v roku 2015 v decembri. Takže o mnoho viac naozaj nemôžeme žiadať. Čo môžeme urobiť, je, že to teda necháme otvorené a vrátime sa, obrátime sa na stále zastúpenie a pokúsime sa v dialogu s nimi zistiť, či navrhujú oni nejaký, uh, nejakú cestu vpred, majúc na pamäti, že nie sme súd, jednoducho nemôžeme to už ďalej e, ťahať. Skúšali sme mnohé rôzne veci a keby sme teraz poslali ďalší list ministrovi polnohospodárstva, tak to mohlo byť dokaz, dokonca určitým zasahovaním do e, fungovania národných orgánov. Takže nie sme justičný orgán, nemôžeme E, zvrátiť rozhodnutia národných orgánov a súdov. Ale možno listom môžeme stálemu zastúpeniu tu prezentovať tú situáciu, ktorá je nesmierne komplikovaná. Môžeme to takto uzavrieť? Mohli by sme teda požiadať stále zastúpenia, aby vyzvalo ministerstvo polnohospodárstva, aby urobili novú inšpekciu, kde budú ľudia, ktorí sa do toho zatiaľ nezapojili. Áno, určite ich vyzveme, aby, na to, aby to osvetlili z rôznych pohľadov, ale e, z právneho pohľadu naozaj veľmi ťažko môžeme manevrovať v tomto priestore, pretože komisia vyčerpala svoje možnosti, národné orgány vyčerpali a tak ďalej. Takže uh, mohli by sme sa na nich veľmi pokorne obratiť novým listom, mohli by sme poukázať na komplikovanosť spisu a mohli by sme ich požiadať, aby to ešte raz e, teda preskúmali a to urobíme. Dobre. Nemôžem vám opäť dať slovo, pretože ešte máme jednu petíciu, než opustíme miestnosť, takže ďakujem pekne. A teraz poďme naspäť na bod 10 a to je potreba intervencie EÚ, pokiaľ ide o vážne znečistenie rieky Gallego, Lindanom a v Aragónsku, Španielsku. Slovo dávam predkladateľovi. Pokúste sa naozaj veľmi stručne, pretože čo sa týka podstaty, tu sme riešili kontamináciu, teda znečistenie v inej časti krajiny, ale napriek tomu je to tá istá látka, takže pán Salses, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem. Dobrý deň. Na úvod podrobnosti k e, povedanému hovoríme o organickej látke, ktorá sa e, neodbúrava, je v štokholmskom dohovore Svetová zdravotnícká organizácia vychádza z toho, že táto látka je karcinogén a Hovoríme tu o lieke. Tu vidíte miesto, kde ten problém e, vznikol. A v celej oblasti Aragon, e, táto lieka preteká celou oblasťou Aragon a smeruje k delte. Prednedávnom práve bola e, misia Európskeho parlamentu na toto miesto vidíme oblasť v blízkosti Zaragosy, kde e, tá rieka, kade tá rieka preteká. celý tok e, rieky vidíme e, teda to, továreň, ktorá je príčinou je dnešný výzor. Táto továreň spracovala od roku 75 e, až po roku 89 e, do roku 94 bola napriek tomu aktívna, napriek tomu, že došlo k zákazu a teraz o 20 rokov táto továreň je v následovanej situácii, tak to vyzerá. Tu vidíte e, areál tejto továrne a vidíte súčasti, ktoré sa tu používali po 22 rokoch, odkedy sa tento materiál skladuje. Už od tohto obdobia vidíte tu tieto nádoby, ktoré vedú k tomu konštatovanému znečisteniu. Sú to obrázky, po 20 rokoch. Nič sa nezmenilo. O čom vlastne hovoríme? Hovoríme o e, zvyškových hodnotách Lindánu. 150 tisíc tón na jednej zo skládok, na ďalšej potom 140 e, tisíc a 100 tón v samotnej e, továrni. A potom je tu ešte miesto, kde sa Lindán a skladuje, ale mimo týchto továrni e, možno nájsť veľa tohoto lindánu. Vidíte občanov tu, ktorí žiadajú o právo, o výkon práva. A preto sme znova tu v parlamente, hovoríme o tom, prichádzame preto, pretože sa skonštatovalo, že španielská administratíva e, nedokáže to zvládnuť hovoríme tu o niečom, kde Európska únia slúbila chrániť občanov, aby sme mali pintnú vodu vysokej kvality. A to všade. Je to predsa neodňateľné právo všetkých ľudí. Žiadame tu o angažovanosť, e, žiadame vás, aby ste nás navštívili, aby ste videli, e, Eh, mohli pochopiť tento problém. Žiadame od vás, aby eh, sa prijali rozhodnutia a aby sa poskytla eh, hospodárska pomoc, aby sa tiež riešil problém znečistených pôd. Hovorilo sa tu o tom, že sa pozastavil výkon smernice. Sú tu ale tisícky tón znečistenej zeminy. E konáme predsa v, obla, e, v, v záujme ľudí, ich práv, ľudí, ktorí majú právo na e, vysoko kvalitnú pitnú vodu. Ďakujeme. Teraz komisia, prosím, buďte veľmi stručne. Prekročili sme už e, svoj čas. Ďakujeme pekne, pani predsedajúca, budem naozaj stručný. Chcem poukázať na posledné písomné, písom, posomnú reakciu, ako už boli, ako hovoril predrečník z komisie o tej predošlej e, petícii. Pre nás problematika pitnej vody a jej znečistenie lindánom je veľmi e, dôležitá Týka sa to i rieky Gallego. Záväzky členských krajín treba preveriť, či sa dodržuje legislatíva EÚ. E, rámcová smernica o vode e, nariaduje pravidelnú kontrolu preverovania, kontrolu preverovanie špitnej vody. Ako povedal predkladateľ, ide o látku veľmi nebezpečnú a súčasne musíme prijať e, príslušné opatrenia na to, aby sme očistili e, e, vodný tok. Je tu v súlade, treba dodržovať rámcovú smernicu o vode a v roku 2015 sa E, loka, lokálna regionálna vláda i vláda Španielska e, sa zhodli na protokoloch financovaniu 19 miliónov eur, a aby občania a orgány, ktoré identifikovali tento problém, aby konali ten e, zavlažovací alebo teda e, plán z, e, vodného manažmentu EBRO sa zrealizoval a preto s, e, e, mohli sa zo strany komisie preverovať pokroky, ktoré sa tu dosiahli. Ďakujem. Vynikajúco. To je veľmi dobrá správa, nové informácie, ktoré som doteraz e, nemala. Teraz má slovo pani Albiol a potom pán Sebastia. Ďakujem. Ako i v predošlom prípade ide o jasný príklad napríklad znečistenia a ohrozenia zdravia. Už sa to bolo e, spomenulo, že e, orgány problém e, nevyriešili, pretože v pitnej vode naďalej sú stopy lindánu. V rieke Galiego je dokonca ešte ďalšia vec. Škodliviny sa posunuli ďalej a naďalej znečisťujú. A to je celkom jasný prípad pre tento petičný výbor. My by sme mohli povedať, že sú tu európske smernice, ktoré sa porušili, napríklad rámcová smernica o vode alebo e, ekologické usmernenia, kde ide o technické podrobnosti, pokiaľ ide o chemické analýzy vody, ďalej ručenie, ekologické, preventitívne opatrenia, e, odstraňovanie e, znečistenia, ďalej predaj sanitárnych produktov. Jasne sa dá povedať, že tu máme pre náš výbor rámec a ako i v poslednom prípade si myslím, že táto európska štúdia o Lindáne je potrebná pre celú Európu. Nie je tu jediný prípad osamely. Ide tu o e, množstvo prípadov v Európe. Preto podporujeme petíciu, aby došlo k pracovnej ceste e, Európskeho parlamentu do týchto postihnutých regiónov. Európsky parlament by tu mal naozaj vys, e, vyslať misiu. Je dôležitá táto cesta, aby sme priamo na mieste mohli pomenovať situáciu a stretnúť sa s, e, so zainteresovanými, aby sme videli, že sa urobilo, čo je potrebné. Myslím si ďalej, že potrebné sú i finančné prostriedky na to, aby sa tieto zóny e, vyčistili. Bez peňazí to nepôjde. Dôležité je, aby predložil tento výbor príslušný návrh Európskej komisie aby sa zabezpečila e, očista teda týchto, týchto pôd. Teraz tu máme čisto e, španielský výbor, potom čo už bol čisto írsky. Teraz pán Sebastia, potom pani Ayala Sander. Buďte však prosím e, veľmi stručný. Podobnú smernicu sme preberali predsa, petíciu sme preberali pred asi hodinkou a my O dve minúty budeme už bez tlmočenia. Eh, Budem veľmi stručný. Pred rokom tu bol problém so znečisťovaním rieky Gajego a mnohé eh, obce eh, museli museli byť zasobované pitnou vodou v cisternách. Momentálne nemáme ešte objavené všetky zdroje znečistenia a samotný e, zdroj toho, toho úniku tohoto lindánu. Takisto znepokojivé je to množstvo, teda otázka znie, či je pravda to, čo hovoria predkladatelia, čo hovorí naša skupina. Problém je to európsky. Regionálna vláda e, a komuna nemôžu konať, aby sa tento problém riešil Myslím si, že návšteva Európskeho parlamentu tam, e, kde sa to udialo, by mohlo byť začiatkom e, nového postupu a mohli by sme mať naozaj ambiciózny európsky plán, aby sme zabezpečili, aby sa takéto prípady e, neopakovali. Preto pod, podporujeme príslušnú. Thank you very much. Mrs. Ayala Sander. Sí, gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Ďakujem pani Ayala Sander. Ďakujem Zopakujem len to, čo už odznelo a chcem ešte pridať želanie, aby 22. marca e, Európska komisia, teda o 3 dní, e, keď dostane ten e, plán vodného hospodárstva, aby komisia opätovne hovorila v tomto výbore, aké závery sa dajú vyvodiť po analýze, pretože pre nás je to všetko veľmi dôležité. Pre nás je dôležité posunúť túto petíciu ďalej na výbor Envy, aby sa zohľadnili všetky aspekty. Ide totiž o vodu, ale aj o kompetencie. Otázky sú to európske a túto príležitosť by sme mali využiť keď riešime tieto konkrétne španielské prípady, ale kolegovia zo Španielska už o tom hovorili, sú tu i ďalšie problémy a preto potrebujeme akčný plán, aby sme postupovali proti znečisteniu všeobecne. Treba hľadať riešenie pre príslušné komúny. Mnohé však v kríze majú osobitné problémy. Napríklad tie naše španielské nemôžu teda konať. Bol tu totiž napríklad Európsky akčný plán, preto si myslíme, že toto je e, ten správny a dôležitý postup. Ďakujeme. Ďakujeme. Teraz pani podpredsednička. Budem veľmi stručná. Myslím si, že už po mnohé e, roky sa tento problém rieši. Španielská vláda spolupracovala od roku 2008 nepostačoval postup a teraz e, sa e, e, sprístupnilo 20 miliónov eur zo strany španielskej vlády i aragonský región doplnil prostriedky. Obe vlády spolupracujú úzko a je to znak toho, alebo teda ďalším dôkazom je, Mm, myslím si, že treba po, posunúť ďalej na výbor e, cesta do Španielska, možno nie ešte hneď, ale myslím si, že treba mať naozaj racionálny postup. Musíme jednoducho zúčastnených e, zainteresovať a takisto nájsť prieť rozhodnutia. Toľko e, zoznam rečníkov z mojej strany. Ďakujeme. Podobná petícia ako tú, tá, ktorú sme adresovali predtým. Treba sa zaoberať tým hydrologickým plánom, ktorý sa koncom mesiaca pošle komisii a Okrem týchto informácií, keď hovoríme o takomto pesticíde, akým je Lindan, viac my sme sa mali pozerať na to, aký je, ako škodlivý je vlastne, ako často sa vyskytuje v Európe, pretože nemôže to byť určite len otázka Španielska. Môžeme to, myslím, predložiť ako tému koordinátorom aby sa navrhla možno štúdia, možno aby sme mohli spoločne s Envy spolupracovať a vidieť. Ide totiž o otázku verejného zdravia a čo najskôr to treba riešiť. Dopad Linda na celej európskej 28. -čke. Berieme však vážne i váš podnet, aby sa to posunulo do výboru Envy. Takisto Regi. Ide predsa o európsky región. Takisto to posled do Regi. To sa týka i predošlej témy. Prístup by mal byť rovnaký. Čokoľvek sa urobiť dá, by sa urobiť malo. Pani Albiol. Možno by sme zopakovať, mohli by sme zopakovať e, listy príslušným, príslušným e, orgánom. V prvom rade by sa to malo napísať. Can we mandate the secretary? Sekretariatu môžeme dať mandát, aby tak urobil tie nové aspekty, aby sme poslali listy Regi Envy a aby sme tiež to predložili eh, na plné vedomie koordinátorom, ak sa nájde čas, aby sme sa pozreli na eh, celoeurópsku štúdiu, tak by sme naj, najlepšie pokročili. Ďakujem vám všetkým, osobitne potom chcem veľmi poďakovať tlmočníkom, boli ste vynikajúci a naozaj veľmi trpezliví.